współprowadzącej tej sesję, Madame Maureen Pigeot z Komitetu Wykonawczego European Disability Forum. Dziękuję. Thank you, Mr. Plura. It's my great privilege to be part of today's proceedings. I'm a recently elected member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 Thank you very much, Pirko. Our next speaker is Thorkild Olesen from the Disabled Persons Organisation, Denmark. Is it on now? Yes. Thank you very much, uh, Mr. Speaker. Og mange tak for ordet, og tak for jeres ledelse af denne session. Det er ikke let at få tiden til at hænge sammen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 at der bliver valgt rigtig mange mennesker med handicap til europa parlamentet og alle andre kamre tak. thank you very much for your intervention thorkild and for uh, remaining within your time. Uh, next speaker from the floor is maria pino lopez from the plena inclusion movement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 nada más señorías muchas gracias. Thank, thank you very much, Maria. And I'll call on our next speaker, Marcel Bobeldijk from EFHOH, the European Federation of Hard of Hearing People. Marcel, the floor is yours.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 that can see change happen. thanks a lot and i wish you all a fruitful discussion. Thank you. I now invite Pascal Grieve from APF, the French National Disability Council member. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous voulons voter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 Danny, and the last person from my list is Giulio Nardoni, and then I will hand over to another moderator. So Giulio Nardoni from the Italian Disability Forum. Signor Presidente, signori sottoscritti membri del Forum italiano sulla disabilità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 Jana Zitnánska, öné a szó. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy, ctení páni. Je pre mňa veľkou cťou, že tu dnes môžem byť medzi vami. Obzvlášť by som chcela pozdraviť zástupcov slovenskej delegácie. Som rada, že ste prišli v takom vysokom počte a som veľmi rada, že sú medzi vami aj zástupcovia komunálnej politiky, regionálnej politiky, lebo tak je to správne aj ľudia so zdravotným postihnutím by sa mali viacej angažovať v politike. v duchu hesla nič o nás bez nás už dnes mnohí pripomienkujete legislatívu komunikujete s politikmi robíte osvetu smerom k verejnosti bojujete za svoje práva práva svojich detí svojich rodičov svojich partnerov svojich priateľov. avšak najúčinnejší spôsob ako nielen zabojovať ale aj presadiť dobré riešenia je byť priamo pritom, byť v politike žiaľ dnes ešte stále mnohí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím nielenže nepomýšľajú na kandidovanie ale dokonca im je upierané právo voliť. toto porušovanie práva je potrebné zastaviť o to viac že v európe rastie extrémizmus a opäť sa či už cez sociálne siete alebo aj na verejných mítingoch hovorí o rovných a rovnejších o menejcenných včera sme na pôde európskeho parlamentu premietali dokumentárny film slovenskej publicistky veroniky homolovej tótovej nehodný žitia ktorý zachytáva návštevu mladých slovákov so zdravotným postihnutím v bývalom koncentračnom tábore vo osvienčime a zároveň prináša svedectvo o tom že v skutočnosti počas druhej svetovej vojny to boli práve ľudia so zdravotným postihnutím s mentálnym postihnutím ktorí ako prví boli vraždení v plynových komorách na ktorých si vtedajší nacistický režim testoval masívne zabíjanie. kto by chcel vidieť tento silný dokument je k dispozícii aj s anglickými titulkami a môže sa obrátiť na pani Totovu, ktorá sedí aj tu vpredu veľmi rádi ho poskytneme je to silný dokument a silné svedectvo. na záver chcem povedať že hrôzy minulosti keď boli niektorí ľudia považovaní za menejcenných už nikdy nesmieme dopustiť. verím že spoločným úsilím sa nám to podarí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 And uh, now uh, floor is Mr. Branislav Mamojka from Slovak Disability Council. Pekne prosím. Eh, vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, eh, rád by som hovoril o mimoriadnom význame efektívneho, efektívneho dialógu medzi organizáciami zdravotne postihnutých a kompetentnými orgánmi, ako je napríklad tento parlament pre úspešnú implementáciu dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím pre tvorbu e, priaznivej legislatívy ktorá je veľmi dôležitá aj pre prístupnosť volieb je tento dialóg mimoriadne dôležitý a rád by som poukázal na jeho význam u jedného z takých veľmi dôležitých opatrení ktorým je smernica pre o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejnej správy E, táto smernica predstavuje mimoriadne zásadný krok vo zvyšovaní e, účasti a inklúzie osôb so zdravotným postihnutím práve v oblasti informovanosti a kompetentného rozhodovania ktoré sú mimoriadne dôležité pre uplatnenie volebného práva. napriek tomu táto smernica sa vôbec nevzťahuje na webové sídla kandidujúcich politických strán ani samostatných alebo nezávislých kandidátov. čo je ešte ďalším problémom je napríklad otázka študentov. študenti E, súkromných škôl univerzít takisto nemajú možnosť túto smernicu využiť na to aby boli webové sídla týchto inštitúcií prístupné napriek tomu že už dnes sa na takýchto školách bez intenzívnej komunikácie cez webové sídla nedá študovať takže sú vlastne diskriminovaní nielen ako študenti ale aj ako voliči. preto by som sa rád obrátil na vás páni poslanci pani poslankyne aby ste intenzívne využívali možnosť dialógu s organizáciami zdravotne postihnutých ako prevenciu na vytváranie takýchto medzier a diskriminačných opatrení v legislatíve. ďakujem. ďakujem.